zasadnutie, ktoré sme prerušili 26.11. E, opäť otváram. Zápisnice z minulých zasadnutí z 27. a tak ďalej sú v dispozícii, sú